situácia na Sri Lanke, rozpráva na túto tému a slovo má pán kolega Šliter. Ďakujem pekne. Nestáva sa často, že sa tu môžeme postaviť a mať radosť z toho, že sa ukončila vojna. V roku 2009 sa však naozaj skončila vojna, v roku 2010 došlo k ďalšiemu vývoju, vznikla komisia pre zmierne, zmierenie na Sri Lanke a taktiež došlo k ďalším krokom medzi tým. V auguste bola vytvorená komisia pre vyšetrovanie v súvislosti s miznutím ľudí a taktiež došlo k voľbám v provinciách. To sú všetko pozitívne správy, ale žiaľ sú tu aj tienisté stránky, pretože vidíme zároveň opäť, že dochádza ku konfliktom, dochádza k sexuálnemu násiliu, dochádza k hrozbám zo strany súdnictva a taktiež sú tu ľudia bez ochrany, sú tu vojnové vdovy, ktoré čelia mimoriadným hrozbám. Preto Sri Lanka sa musí okamžite venovať týmto problémom. Musíme vytvoriť takú komisiu, ktorá zabezpečí, aby tí, ktorí sa dopustili vojnových zločinov na obostranách konfliktu, budú postavení pred súd a, a aby čelili spravodlivosti. OSN chystá vypracovanie správy a to je aj nevyhnutné, pretože inak OSN bude musieť vytvoriť svoj vlastný vyšetrovací výbor. Musíme postaviť pre spravodlivosť zodpovedných za tieto zločiny, keď sa niekto stal obeťou násilia ľahšie sa zabúda a odpúšťa a posúva sa ďalej v živote. Keď došlo naozaj k naplneniu spravodlivosti, musíme taktiež volať potom, aby Sri Lanka e, teraz urobila takéto kroky, pretože je to uľahčiť ďalšie smerovanie do budúcna. Ďakujeme pekne, pán kolega Šliter. Teraz nasleduje pani Gomeš na minútu. No Európsky parlament už eh, schválil niekoľko uznesení s témou Sri Lanky a vyjadrovili sme sa aj k tým problémom, ktoré v rámci toho medzinárodného uzmierovania sú aktuálne. Vycestovali sme na Sri Lanky, boli tam isté pochybnosti, ale aj eh, značná nádej. Je dôležité preskúmať tie vojnové zločiny, predovšetkým tie, ku ktorým došlo ku koncu, pretože tá situácia tam bola naozaj katastrofálna. Žiaľ, dospeli sme k záveru, že sa tam nepracuje na e, nejakom rozriešení týchto vojnových konfliktov. Tí, ktorí sú zodpovední za e, tieto zločiny, neboli potrestaní. Platí pre nich beztrestnosť. Vláda sa teraz snažila umúčať kritikov tejto situácie a vláda taktiež nechce, aby nejaké nezávislé organizácie napríklad preskumovali preskúmovali napríklad tieto vojnové zločiny Žiadame srilanskú vládu, aby podporila vysoký, vysokých predstaviteľov OSN vytvoriť, pretože existuje medzinárodný nezávislý mechanizmus a pre mier v Sri, na Sri Lanke je mm, zásadne dôležité, aby to prebehlo. Ta, ten zmier a, musí vychádzať zo spravodlivosti. Bez toho nie je možné, aby na, panoval mier. Pán kolega Orden, ďakujem pekne. Ďakujem pánu kolegovi Líškovi, že môžem vystúpiť pred ním, hovorí pán Van Orden. Um, tamilskí tigri, ktorí 30 rokov šírili uh, skazu nielen na severe, uh, momentálne majú dostať šancu pozrieť sa do budúcnosti, prekonať tie eh, chyby minulosti a nepokračovať v nich, šancu vybudovať novú ekonomiku Sri Lanky a vybudovať demokratickejšiu, prosperujúcejšiu budúcnosť, budúcejšiu Sri, Sri Lanku do budúcnosti pre všetkých Sri Lančanov, bez ohľadu na vierovýznanie a tak ďalej. A som rád, že je tá takáto možnosť a ďakujem za to sri vlády, ale je treba, aby sa to udialo ešte viac. Minulý týždeň zomrel Nelson Mandela, ktorý po rokoch uväznenia, po prepustení na slobodu dokázal fungovať bez zášti a znova pracovať na zjednotení svojho národa. Nie je na nás, aby my sme tu robili kazania srilanskej vláde, ale srilanská vláda by mala vykročiť aj k zmiereniu e, so svojou opozíciou. Tamilská diaspora, rečník bol prerušený. Ďakujem pekne, pán Orden. Slovo má pán Marfi, nech sa páči. No, ďakujem pekne, pán predseda. Nemali by sme e, tu prijať pravicovú logiku, ktorí chcú e, obviniť tých, e, ktorí hovoria tamilštinou za, ľudské, za porušovanie ľudských práv na, na Sri Lanke. Ľudskoprávne organizácie si popravom robili starosti o tom, čo sa tam deje za vlády prezidenta Raja, Raja Paksa pretože naozaj situácia ohľadne ľudských zdrojov, e, práv bola problematická. Ten, tá civil, civilná vojna skončila pred 4 rokmi, genocída, viac než 70 tisíc ľudí, ktorí hovoria tamilsky, Tamilčinov boli, prišli o život a doteraz stále nemáme, neprebehlo žiadne transparentné vyšetrovanie týchto vojnových zločinov. Platí tam beztresnosť, hlavne čo sa týka tých ľudí, ktorí e, z radou vlády a armády, ktorí sa spáchali tieto členy. Myslíme si, že sa tu naozaj zmývajú tie zločiny len a nie je žiadna zodpovednosť za to, čo títo ľudia urobili je treba, aby e, prebehlo medzinárodné nezávislé vyšetrovanie, aby prebehlo čo najrychlejšie a aby tam tí ľudia, ktorí spáchali tieto činy, boli pohnaní k zodpovednosti. Už ako hovorilo OSN, nie je možné spoliehať sa na medzinárodnú komunitu, aby priniesla spravodlivosť. Nie, Sri Lanka sama sa musí zorganizovať, aby priniesla solidaritu. Pán kolega Marfi, nech sa páči. Ak dovolíte otázku od pána kolegy Divy. Yes. Yes. Uh, Áno, ďakujem vám pekne. Pán Murphy, je to o vás eh, veľmi eh, zdvorilé. Chcel by som sa vás opýtať, eh, vyjadrujete sa ako odborník na Sri Lanku. Povedzte mi prosím nasledovné, koľko Tamilov žije na Sri Lanke, koľko z nich žije na juhu a koľko z nich žije na severe a aká je populácia Tamilov v hlavnom meste v Kolombo. Ďakujeme pekne, pán Murphy. Ďakujem vám za otázku, pán Deva. Ja sa nepovažujem za odborníka na Sri Lanku. Isté, že tak ako vy, aj ja by som bol rád, keby som mohol vycestovať na Sri Lanku. Žiaľ, neboli mi udelené víza a to opakovanie zo srilanskej vázy, e, vlády kvôli tomu, že kritizujeme Tamilov. Nemám pre vás presné čísla o tom, koľko Tamilov žije v ktorom regióne. Isté, že žijú na severe, na severovýchode. Áno, v Kolombe v hlavnom meste je tiež mnoho Tamilov, ale aj tam čelia diskriminácii. Ja som vždy tvrdil, že som za to, aby spoločne všetci títo ľudia, aj Tamilci, aj ostatní, bojovali za e, svoju slobodu a spravodlivosť. E, Prepašte, myslím, že si to budete musieť vybaviť medzi sebou. E, Ďalej nasleduje pán Benon. Ďakujem, pán predseda. Už e, pred 4 rokmi sa ukončil konflikt medzi srilanskou vládou e, a tamilskými tigrami. Ešte stále sú tu tvrdenie o tom, že naďalej pretrváva beztrestnosť v súvislosti s vojnovými zločinmi, ku ktorým došlo ale e, toto uznesenie je vyvážené a taktiež oceňuje pokrok, ktorý táto krajina zaznamenala, najmä čo sa týka reštrukturalizácie, ostraňovania mín a taktiež úspešné provičné voľby, voľby, ku ktorým došlo na severe krajiny. Avšak ľudia na Sri Lanke si zaslúžia vedieť, čo presne sa stalo z ich e, príbuznými a priateľmi v priebehu občianskej vojny. Nezávislé vyšetrovanie tohto porušenia ľudských práv a musia do toho byť zapojení obe strany, to zdôrazním obe strany, to je naozaj naliehavo potrebné. Tu vyzývame preto srilanskú vládu, aby zadala takúto nezávislú štúdiu, takéto nezávislé vyšetrovanie to čo najskôr. Ak srilanská vláda nespustí takéto kritické vyšetrovanie do marca roku 2014, OSN a má legitímne právo vykonať samo o sebe takéto nezávislé vyšetrovanie. Preto chcem vyzvať vysokú predstaviteľku Európskej únie, aby pôsobila aktívnejšie na silanskú vládu, aby sa snažila nastroj spravodlivosť. Taktiež chcem vyzvať silanského prezidenta, aby e, poveril vytvorením takéto vyšetrovacej komisie a aby sa hľadali tí, ktorí zmysli a dúfame, že sa podarí uzavrieť tento proces zmierovania. Vielen Dank, Herr Kollege Benny. Ďakujeme. Teraz nasle... Pardon. Ste ochotní prijať otázku e, kolegu Leinena, prosím, pán Benin? Do you allow a question of colleague Leinen? Herr Kollege Leinen. Nech sa páči, pán kolega Leinen. Po 30 rokoch občianskej vojny e, bol na zrienke veľa zmetku. Isté, že dochádza k zlepšeniam, ale nie dosť. Teraz hovoríte o uznesení Bielana a žiadate o rozsiahle vyšetrovanie do marca budúceho roka. Teraz e, je to teda o tri mesiace. Myslíte si, že je realistické stanoviť takéto ultimátum a nie, tak ako ste povedali vy sám, urobiť to, vo vhodnom čase. Ja si myslím, že takýto termín do marca budúceho roka je úplne nereálny. Pán Benona, súhlasím s vami, že bude nereálne uzavrieť eh, takéto vyšetrovanie do marca budúceho roka. My len žiadame o to, aby eh, sa spustilo takéto vyšetrovanie do tejto lehoty a toto načasovanie súvisí so zasadnutím OSN v marci budúceho roka. Teda my len žiadame o to, aby sa tento proces spustil do marca budúceho roka. A toto spustenie by znamenalo len to, aby prezident eh, zaslal výzvu všetkým orgánom spravodlivosti, aby eh, začali konať v tomto smere. Myslím, že to je teda rozumná požiadavka. Ďakujeme pekne. Pán Benin, eh, teraz ako posledný autor vystupí pán Lizek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu, koleżanki i koledzy bardzo dobrze rozmawiamy. <clears throat> ďakujem pekne pán predseda pán komisár vážení kolegovia je len správne že sa tu bavíme o situácii v sri lanke a to znova pretože ako všetci vieme Sri Lanka prešla hroznými veciami, mnohoročný vojnový konflikt, vraždy, znásilnenia, vysídľovania a tak ďalej. Ten zoznam je veľmi, veľmi dlhý. Našťastie 4 roky posledné panuje mier. Ako môžeme si Lanke pomôcť? Samozrejme, hlavne určite môžeme si Lanke pomôcť pri uh, znovu vybudovaní infraštruktúry um, inštitúcií a Spojené kráľovstvo uh, má mnohoročnú históriu spolupráce so Sri Lankou, tak Spojené kráľovstvo by malo byť v stave pomôcť Sri Lanke. Uh, transfer eh, znalostí, noho, skúseností o tom, ako ten štát znovu postaviť odnova a ako zabezpečiť, aby aj táto krajina v miery prosperovala, aby rôzne etnické skupiny mohli mierovo nažívať spolu. Ale určite potrebujeme, aby prebehlo aj nejaké vyšetrovanie tých vojnových zločinov a dúfam, že sa Sri Lanka podarí svoje záležitosti vyriešiť. Ďakujem pekne, pán kolega Lišek. Um, to boli autory a teraz jednotliví zastupcovia frank- E, frakcii, pán Brsel. Vážený pán prezident, na Sri Lanke vznikol ako z dôsledku postkoloniálnej situácie etnický konflikt. A my tu by sme nemali e, urobiť tú chybu, ktorú robili aj tie koloniálne veľmoci. A e, keďže je tam momentálne mierový stav, nejaký medzistav, mier zbraní, mali by sme sa dostať skutočne k mieru a to môže sa podariť iba vtedy, ak tam bude učinené za do spravodlivosti. A mier bude len, keď tam bude nejaký vnútorný mier. To znamená, je treba zabezpečiť mie, e, práva pre aj e, menšiny a je treba, aby tam prebehlo zmierenie v rámci tej spoločnosti. Ja si myslím, že je dôležité aj dokedy to prejde a nemyslím si, že by sme mali podliehať ilúziám a myslím si, že ak sa to nepodarí, tak je možné že by sa to potom, ak nebude tam žiaden termín dokedy, tak sa to bude jednoducho presúvať ďalej, odkladať do budúcnosti a nič sa reálne nevyrieši, ako napríklad to vidíme dnes v Srbsku. Takže je treba nejakým spôsobom vyriešiť aj tie e, zločiny, ku ktorým došlo a dospieť k zmiereniu. Apelujem na obe strany. Ďakujem pekne. Pán to bol pán posol, teraz pani Geringer de Odenberg. Ďakujem za slovo, pán predseda. V novembri medzinárodná komunita e, kritizovala srilanské e, orgány za to, že nebolo učinené za dosť spravodlivosti. 26 e, rokov tam trvala tá vojna, tisíce ľudí zavraždené, vysídlené a tak ďalej. Oceňujeme snahy za normalizáciu života na severe krajiny a znovu osídli tie oblasti, Eh, ktoré boli odminované. Chceme, aby prebehlo vyšetrovanie eh, všetkých vojnových zločinov, ktoré, eh, k ktorým došlo hlavne v roku 2009 pred koncom tej, toho vojnového konfliktu a tejto občianskej vojny nie je jednoduché vyrovnať si účty z vojny, ktoré trvali viac než štvrtinu storočia, ale je to dôležité, aby mohla sa nastoliť znova vláda práva, práva a demokracie. Ďakujem pekne, pani Geringer. Teraz má slovo na minútu pán Bílan. Ďakujem pekne, pán predseda. Občania Sri Lanky uh, roky trpali e, terorizmom zo strany tamilských tigrov. V posledných fázach konfliktu a podľa správy OSN sa vojnových zločinov dopúšťala aj armáda. E, orgány tejto krajiny, kde je viacej náboženstiev, musia uzmieriť ľudí z rôznych náboženských skupín. Apelujeme na vládu, aby podnikli kroky, ktoré vyriešia ekonomické, sociálne a politické problémy. Najdôležitejšia je decentralizácia, vďaka ktorej potom jednotlivé skupiny budú môcť vládnuť sami v rámci eh, jednotného štátu. Ďalej je nutné vyjasniť zločiny, ku ktorým došlo, rozbehnúť nezávislé vyšetrovanie a potrestať vynikov. Problémy s ľudskými zdrojmi, s právami e, sú ešte zhoršené veľkou mierou korupcie, tým, že v, došlo k mnohým zniknutiam osôb. Ďakujem pekne pánu Bílanovi. Za minútu pani Veržia. Merci. Ďakujem. Toto uznesenie nezodpovedá tomu, čo sa na Sri deje. Stačí si preci, prečítať správu Rady pre ľudské práva OSN. V auguste sa hovorilo, že na Sri Lanke sa čoraz viacej zhoršuje autoritársky e, režim, sú tam represie, e, ktoré sú namierené voči, voči Tamilom a, a tí, ktorí hľadajú útočisko v Európe, sú znovu posielaní do Kolomba pod hrozbou smrti. E, jeden príklad mladého 30-ročného muža Ellen Van Hangendram, utečenec tu v Štrasburgu, bol poslaný do Sri Lanky po tom, čo mu bolo odmietnuté právo na azyl napriek mobilizácii e, ľudí. O 6 mesiacov neskôr bol zastrelený a dvaja jeho bratia boli e, zavraždení, jeho striko umúčený, ale to nestačilo na to, aby e, sme sa presvedčili o tejto neznesiteľnej situácii. Také drámy sa nesmú obnoviť, e, zopakovať. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, kolegyňa Veržiat. O, o, akceptujete otázku pána kolegu Divu? Nech sa páči. Bohužiaľ bez mikrofónu. Nie, pani veržia, že Kolombo, hlavné mesto Sri Lanky, kde som sa narodil, je minoritné mesto, kde 63% obyvateľstva tohto mesta hovorí tamilsky a nie senegalsky. O čom hovorí? Pani kolegyne veržia. Prepačte, ale ja nevidím, že s čím máte problém. Nejde o to, kto hovorí tamilsky alebo sengalsky, ale či sa tam dodržiavajú ľudské práva alebo nie. A správy e, mimovládok sú jasné, situácia sa zhoršuje, e, je tu nádej na zmierenie a, a dnes musíme veci zobrať do rúk inak, tak ako to žiada OSN. Stojíme za vysokou predstaviteľkou za ľudské práva. Ďakujem pani kolegyňa Vežiat. Kolega Obermajer na minutu, Ďakujem pán predseda. Za, teda 24 rokov trvala občianská vojna. Došlo tam k vážnym zločinom. Na oboch stranách, ale od 2009 sa situácia znova je stabilizovaná separatistické e, tamilské síly skončili a, a porušujú sa ľudské práva. Hovorí sa 30 tisíc ľuďoch, e, ktorí boli zavraždení alebo ktorí zmizli. Asi 80 tisíc e, ľudí na severe tam teda ušli a nevrátili sa. Samozrejme, že Európska únia musí žiadať, aby sa veci napravili. Porušovanie ľudských práv nesmieme nechať nepovšimnuté je o jedno je to jednoduchšie v prípade Sri Lanky ako v prípade veľkej krajiny ako je Čína. Um, mali by sme si urobiť obraz o Sri Lanke, ísť, ísť tam, navštíviť túto krajinu, pozrieť sa, ako to tam vyzerá. Ďakujem kolega Obermajer, kolega Diva na dve minúty. Pán predseda, ďakujem. Musím eh, povedať, že ja som bol narodený na Sri Lanke môj starý otec tam bol senátor a zakladajúci otec hlavnej opozičnej strany. Je patetické, že 30 rokov teroristické povstania, ktoré e, viedli k strate 60 tisícov e, životov, sú ignorované touto inštitúciou. Namiesto toho sú to medzinárodné e, súdy o tom, ako sa vojna skončila. 30 rokov štátni aktéry bránili právny štát proti neštátnym aktorom, ktorí terorizovali nevinných ľudí. Boli to niečo ako ľudské štíty. Sri Lanka je 2600-ročný unitárny štát, ktorý je hrdý, nerozdelený. 14-krát eh, ju napadli ozbrojené sily Indie a 14-krát eh, boli vyhostení. Sri Lanka je najeurópskejšou krajinou v Ázii, má 500 rokov európskej civilizácie, najskôr portugalskej, potom holandskej a potom britskej. Stala sa demokratickým štátom v roku 1928 oveľa, oveľa skôr ako 19 z 28 európskych členských krajín, ktorí teraz e, považujú za sveté právo poučovať Sri Lanku o demokracii. To je smiešne. A tento smiech sa zosilňuje, keď e, štát, ktorý bol podmanený, vydáva ultimáto, aby sa urobilo to, či ono v takom či onom dátume e, pod hrozbou vážnych sankcií. Čo sme naspäť v imperialistickej ére? Toto je naozaj kontraproduktívne a súčasná vláda je ešte populárnejšia kvôli takejto situácii. Namiesto toho musíme budovať trvalý mier. Rečník bol prerušený. Ďakujem, pán kolega. Diva, dovolíte otázku kolegu Murphyho? Do you allow a question of colleague Murphy? Uh, uh, Ďakujem za to, že ste akceptovali túto otázku. Uh, všimol som si, pán Diva, že ste oddelili štátne a neštátne násilie. Je to akceptovateľné pre štát, podľa vás, aby štát masovo zabíjal ľudí alebo dopustil, aby tam boli masové zmiznutia? Je to menej veľký zločin v prípade štátu ako v prípade iných aktérov? Ak pán Murphy ma počul, tak potom vie, že ja som nepovedal, že ospravedlňujem štát, násilie štátu. Ale hovoril som o obrane ľudských práv. 30 rokov e, aktér štát bránil vládu zákona. A keď sa pozriete na to, ako táto vojna 30 rokov prebiehala, juh bojoval proti severu obyvateľov snažili sa ich zničiť. My sme tam posielali potraviny, toto je teroristický čin, e, to nemá nič spoločné s Tamilmi. Bohužiaľ, rečník bol prerušený. Dank, Ďakujem, kolega Diva. Teraz sa dostaneme k spontánnej rozprave. Veľmi ľutujem, že máme iba malý časový priestor, e, teda môžu hovoriť iba tí, ktorí ešte neprejavili pán kolega Skino. Oh, I'll try not to shout too much or be bombastic or try to um, Povedal by som, že toto uznesenie je rovnako dôležité, ako je rovnako e, dobre načasované. Pokrok na Sri Lanke je veľmi pomalý a predsa v mnohých oblastiach ešte stále je veľmi dlhá cesta pre touto krajinou e, na to, aby získal tento režim naozaj skutočnú reputáciu, že je proti um, ľudských práv v minulosti aj v súčasnosti. Len sa pozrite na situáciu na Vipili a uvidíte, že ešte stále sú nedorešené otázky, ktoré sa musia uzavrieť. Ešte stále mnoho otázok je spojených s úmrtím humanitárnych pracovníkov. Um, netýka sa to len Sri Lanky, týka sa to aj OSN a medzinárodného spoločenstva. Aj my si musíme položiť otázky, či s tým robíme dostatočne veľa. Myslím, že ak nevznikne tlak aj znútra, aj zvonku, eh, tak sa nepodarí dosiahnuť pokrok. Ďakujem. Ďakujeme, pán Skinner. Na záver e, tejto spontánnej rozpravy vystupí pán kolega Repo. Ďakujem, pán predseda. E, veľmi si cením e, osobnú skúsenosť a odbornosť pána Devu. Aktuálne problémy vyplývajú z občianskej vojny, ktorá skončila pred 4 rokmi a taktiež z tých eh, hrozných zločinov, ku ktorým došlo, ide totiž o 10 tisíc zabitých ľudí, o rôzne útoky napríklad na nemocnice, ku ktorým došlo eh, mimoriadný z eh, OSN, ktorý navštívil krajinu, vyvodil z toho rôzne závery a je potrebné ich oceniť. Európska únia musí byť aktívna v tomto procese zmierovania na Sri, na Sri Lanke Nesmieme prehliadať vojnové eh, zločiny a musíme odsúdiť od, pod porušovanie ľudských práv. Už eh, eh, Medzinárodná komisia pre pravdu dostala dostatok informácií o tom, k akým porušeniam a zločinom došlo. Veľmi ma znepokojujú aj tie informácie, že aj kostoly a mm, mešity boli, boli cieľmi útokov. Um, Sri Lanka sa musí snažiť zabezpečiť ľuďom slobodu náboženského vierovýznania aj v skutočnosti a v praxi. Ďakujeme pekne, pán Repo. Týmto sme uzavreli túto spontánnu časť rozpravy a úplne na záver dostáva slovo pán komisár Čolož. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, oceňujeme schválenie tohto uznesenia o situácii v oblasti ľudských práv na Sri Lanke. Európska únia uznáva, že s pomocou medzinárodného spoločenstva Sri Lanka zaznamenala výrazný pokrok od ukončenia konfliktu, najmä čo sa týka opätovného a infraštruktúry a taktiež navracania odidencov a utečencov e, späť do ich domovov. Dúfame, že sa podarí účinná spolupráca medzi Novou radou a štátnou správou krajiny. Napriek e, týmto pozitívnym posolstvám ešte stále sú na Sri Lanke mnohé výzvy súvisiace najmä s ochranou ľudských práv, občianských a náboženských slobôd, taktiež nezávislosťou súdnictva a tak ďalej je potrebné prevziať zodpovednosť eh, za zločiny minulosti tak, aby mohlo prebehnúť zmierenie v tejto eh, situácii po konflikte. Chceme vyzvať preto srilanskú vládu, aby prijala ďalšie kroky na implementáciu odporúčaní, ktoré vyplynuli zo správy ich vlastnej komisie pre zmierenie a taktiež vyzývame, aby dôveryhodným spôsobom vyšetrili porušovanie ľudských práv, ku ktorým došlo. Taktiež potom istom volajú aj mnohí iní medzinárodní partnery. A pred ďalšou e, e, radou pre ľudské práva v marci 2014 sa e, vyhodnotí pokrok tejto krajiny. My veľmi pozorne sledujeme vývoj v krajine, taktiež sme vzali na vedomie vytvorenie vyšetrovacieho výboru o zmiznutých osobách a taktiež Snahu o vyšetrovanie sme si všimli, o vyšetrenie teda zločinov proti ľudskosti, taktiež oceňujeme vytvorenie postu mimoriadného zástupcu pre práva presídlených ľudí. Chceme, aby aj ostatní eh, pracovníci OSN dostali priestor navštíviť krajinu a preskúmať situáciu eh, priamo v teréne. Vyzývame Sri Lanku, aby viedla dialog s Európskou úniou s ostatnými medzinárodnými partnermi, ktorí môžu pomôcť tejto krajine vo výkone týchto nelakých úloh. Európska únia naďalej eh, je ochotná poskytovať pomoc a podporu Sri Lanke a pomôcť jej eh, vysporiadať sa s výzvami, e, ktoré pred ňou stojí, aby vytvorila lepšiu budúcnosť svojim občanom. Ďakujem. Ďakujeme, pán komisár. Na záver tejto rozpravy máme 6 e, návrhov uznesení. Týmto je rozprava ukončená. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Začneme uznesením o situácii v Stredoafrickej republike. Máme návrh uznesenia 4 politických skupín. Návrh 1, kto je za? To je proti.